je rozprava o šiestich návrhoch uznesení na tému Guinea. No a za autorov dostáva ako prvá slovo pani kolegyňa B. Kaiser. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Myslím, že záujem o tento problém prekračuje alebo je oveľa väčší ako počet ľudí, ktorí e, prišli dnes e, na zasadnutie a skutočne to považujem za polutovanie hodné e, súčasnú prezenciu. No, Gina potrebuje podporu medzinárodného spoločenstva. Po smrti kapitána Conteho, po pre, smrti prezidenta Conteho, prevzala moc vojenská chunta a, a ale navrhla prechod na demokracii. Kapitán Kamar, ktorý drží v rukách moc, eh, vyjadril svoj záväzok usporiadať eh, voľby, avšak po absolútne katastrofickom vývoji eh, v krajine sa moci nevzdal. Jeho volebná kampaň využíva všetky dostupné zdroje a zneužíva médiá a hospodárske zdroje krajiny. V, vo svetle týchto vecí opozícia uskutočnila demonstráciu, ktorá bola potlačená, bolo zabitých 150 ľudí, viac ako tisíc bolo zranených a mnohé ženy sa stali obyťou znásilnení. Reakcia Európskej únie musí byť jasná. My žiadame okamžité prerušenie platnosti dohody o rybolove a vyzývame Africkú úniu, aby uvalila sankcie na vojenskú chuntu a aby zorganizovala dialog a zmierovací výbor. Myslíme, že je absolútne nevyhnutné, aby sa uskutočnili prezidentské a parlamentné voľby a vojenská chunta hm, sa musí dostať do medzinárodnej izolácie. Ja dúfam, že medzinárodná reakcia eh, by mala eh, byť precedentom do budúcnosti eh, v pre ostatné prípady porušovania ľudských práv Európska únia musí nájsť odvahu a konať veľmi jasne a rozhodne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kolegyňa. A ako ďalšia nasleduje kolegyňa Weber na dve minúty. Hey. I'm sorry, I didn't hear you. Vážení kolegovia, keď sa niekto pozrie na situáciu v Guinei a dozvie sa o atrocitách, ku ktorým tam dochádzalo za posledné mesiace, Prvá legitimitná otázka, ktorú si musíme položiť, je, ako je možné, že sa to v médiách takmer nevyskytlo sem tam zo pár riadkov, ako keby ani nešlo o stovky zabitých a o rôznych prípadoch znásilňovania, mučenia a ponižovania. Je pravdou, že rôzne medzinárodné inštitúcie odsúdili vojenskú chuntu, ktorá prišla k moci po vojenskom prevrate, ale myslím si, že sa malo spraviť oveľa viac preto, aby obyčajní občania, európsky občania a iní vedeli, čo sa deje. A preto som rada, že minimálne Európsky parlament, ktorý vystupuje v mene občanov, ktorí nás sem poslali, náležite reaguje a uznesenie, o ktorom dnes budeme hlasovať, náležite ošetruje túto otázku. Avšak myslím si, že je mimoriadne dôležité nielen kritizovať a odsúdiť súčasný režim, ale aj odstrániť, vylúčiť akúkoľvek možnosť zneužiť európske finančné prostriedky, ktoré sú zamerané na to, aby pomohli e, obyvateľom Ginej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Ako ďalší nasleduje kolega Preda na jednu minútu. 28 septembrie je zi importantă pentru Ďakujem veľmi pekne. 28. septembra sa stalo pre občanov Guinej niečo veľmi dôležité. Práve vtedy sa zorganizovalo referendum o nezávislosti ale od e, tohto roku, teda 20, od tohto dátumu 28. septembra e, sa, takmer, e, sa taktiež počíta tento dátum za snahu o prevzatie moci násilím v Konakry a tiež odbojom proti tejto, eh, proti tomto násilnému prevzatiu moci a potlačaniu oponentov. Toto je niečo, čo nedokážeme akceptovať a e, pokiaľ ide o kapitána Dady z Kamaru, Eh, on prislúbil, že eh, upustí od eh, tohto násilného spôsobu uchvacovania moci a že sa vzdá, ale ultimantum, ktoré stanovila Africká únia, vypršala. Zatiaľ sa nič neudialo. Preto požadujeme slobodné voľby, pretože títo vojenskí vodcovia klamú. Ďakujem pekne, kolegyňa. A teraz na dve minúty kolegyňa Veržia. monsieur le président, euh, mes chers collègues, je me suis... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, ja už som vystupovala k tejto téme pred dvoma týždňami na diskusii v Bruseli, takže nebudem opakovať to, čo som povedala vtedy. Moji kolegovia už vyjadrili viacero veci a chcela by som uvítať to, že všetky politické skupiny v tomto parlamente dokážu spoločne reagovať na výzvu, občianskej spoločnosti v Gineji, v v ktorá e, protestuje e, proti e, systému a protestuje proti zásahu, proti mieromilovnej e, demonstrácii na oslavu mm, nezávislosti. Je nepredstaviteľné, aby Európska únia pokračovala v posielaní finančných prostriedkov v rámci dohode o rybolove, e, keď vieme, že tie peniaze idú rovno do vreciek vojenskej chunty, e, vojenskej chunty a nedostávajú sa do rúk e, rybárom. Ginejský režim je najskorumpovanejší na svete. To nie sú moje slova, sú to slova organizácií, ktoré monitorujú túto situáciu a preto vás naozaj vyzývam, aby sme všetci spoločne hlasovali za všetky uznesenia vrátanie toho oceku, kde sa žiada o zastavenie finančných prostriedkov v rámci dohody o rybolove a dúfam, že tu dostaneme podporu aj Rady a komisie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa. A ako ďalší nasleduje kolega Bielan na jednu minútu. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący, kiedy pod koniec... Ďakujem pekne, pán predseda Koncom minulého roka po úmrtí prezidenta Conteho kapitán Kamara prevzal e, v Gvineji moc a potom, žiaľ, vtedy sme boli všetci naivní, to sme si všetci mysleli, že kapitán Kamara, keď povedal, že zorganizuje e, slobodné prezidentské voľby, sme netušili, že od toho ustúpi. Teraz vieme, že na Národnom štadióne 28. septembra 2008 sa zhromaždilo asi 50 tisíc ľudí a protestovali proti kapitánovi Kamarovi. E, žiaľ, to, čo nasledovalo, bolo 100 či 200 obetí a e, početné znásilnenia žien. E, sme veľmi radi, že pán Solana veľmi rýchlo zareagoval a aj vďaka francúzskej vláde, ktorá sa zdržala akékoľvek spolupráce s Gvineou. Avšak teraz v podstate už je tri týždne po tejto masakre a myslím si, že EÚ by malo vyvinúť tlak na režim v Gvineji a malo by sa postarať o to, aby sa prijali čo najskôr sankcie, pretože len za takých okolností môžeme očakávať, že kapitán Kamara sa vzdá moci. Ďakujem pekne. Ako posledná za autorov vystúpi pani kolegyňa Lovin. Ďakujem veľmi pekne. Predovšetkým by som chcela zagratulovať Európskej komisii za rozhodnutie, že komisár Joe Borg včera verejne povedal, že komisia stiahne svoj návrh na dohodu o rybovole s Guineou. Výbor pre rybolov už odmietol takúto dohodu a urobili sme tak dva dni po tom masakre v Konakry, kde vládne zložky alebo vládne jednotky zabili 150 ľudí pod vedením kapitána Kamaru. Sme presvedčení o tom, že toto je prvý krok a Európska únia zreviduje svoju obchodnú politiku s rozvojovými krajinami máme na pleciach skutočne veľkú zodpovednosť, pretože sme jednou z najväčších a najdôležitejších obchodných veľmocí sveta. A rovnako zohráme dôležitú úlohu e, v rozvoji. A preto sa musíme zamyslieť nad obchodnými vzťahmi, ktoré máme s takýmto režimom. Dohoda o rybolove sa pokúšala zlepšiť veci, tým, že časť eh, finančných prostriedkov sa mala eh, využiť na zlepšenie lokálnej situácie. Avšak eh, komisár hm, videl, že to, čo je na papieri, nezodpovedá aj realite, pretože často tie prostriedky plynú priamo do vreciek režimu a to by sme nemali robiť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená kolegyňa Lovin. A teraz rečníci v mene politických skupín a ako prvý na jednu minútu kolega Kačmarek. Panie przewodniczący, szanowni państwo, już dwa Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, len pred dvomi týždňami sme hovorili o Guinei a situácia v tejto krajine si ešte stále vyžaduje našu pozornosť a čo je dôležitejšie, konanie. Minulý týždeň náš výbor e, si vypočul Eh, hm, si vypočul vyjadrenie bývalého pána premiéra Dialog, ktorý bol eh, očitým svetkom udalostí z 28. septembra. Ja si myslím, že nestačí, aby sme požadovali, aby junta rešpektovala ľudské práva. Toto je absolútne neadekvátne, pretože ak chceme, aby eh, ten vojenský režim rešpektoval tieto práva, tak jednoducho by sme po ňom chceli, aby prestal byť vojenským režimom. Čiže my môžeme konať len konaním, akciami, neslovami. Ďakujem, drahý kolega Kačmarek. A teraz eh, kolega Tyrolion. Eh, pán predsedajúci, eh, drahí kolegovia, Guineu, otriasajú dramatické udalosti, ktoré sú pre e, medzinárodné e, spoločenstvo šokujúce. 28. septembra, kedy chunta pod vedením e, Dadisa Kamaru krvavým spôsobom potlačila demonstráciu opozičných prívržencov v Kotonu a potlača akékoľvek dohody a nerešpektuje ľudské práva a demokratické princípy. Jednoducho po tomto jednostrannom rozhodnutí e, prevziať moc e, Kamara e, nebol ochotný odstúpiť od svojej úlohy, čo ide proti jeho prísľubu a preto Európska únia musí zasiahnuť, pretože máme určité princípy, vyznávame určité hodnoty a musíme znova dosiahnuť rovnováhu na dodržiavanie ľudských práv drahý pán predsedajúci, kolegovia, ja sa domnievam, že toto uznesenie je v súlade s našimi princípmi, ale chcel, ale chcel by som zdôrazniť e, článok 10 v texte, kde sa žiada pozastavenie vykonávania protokolu rybolove s Guineou až do ukončenia procesu zavádzania demokracie, respektíve až kým tá demokracia nebude nastolená. No a ja si e, cením e, príspevky kolegov z ostatných výborov a po referende v Írsku e, e, treba konštatovať, že hoci v Guine sa príprave referendum pravdepodobne neprebehne takýmto spôsobom, pretože tam nie je záujem rešpektovať volu e, občanov a od 28. septembra táto krajina je vnímaná ako krajina, ktorú ovláda diktátorský režim. Ďakujem pekne, kolega Haglund ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja nebudem opakovať, čo povedali už kolegovia predo mňou. Jediné, čo môžem povedať, je, že som veľmi rád, že o tejto téme dnes môžeme rokovať. Takže by som chcel len veľmi stručne povedať k tomu, e, o čom sme rokovali 30. septembra na výbore pre rybolov ohľadom zmluvy o rybolove. Vtedy sa, e, sme sa domnievali, že Európska únia bude pripravená Eh, tu, do tejto zmluvy vstúpiť eh, v podstate s kýmkoľvek, teda uzavrieť ju povedzme aj s takouto krajinou. Ale uvedomili sme si, že eh, tu máme dočinenia s krajinou, kde situácia je, a vtedy tiež bola taká, ako sme ju dnes počuli popísanú ústami viacerých rečníkov. Čiže niektorí si myslia, že rybolov nesúvisí s ľudskými právami, ale ja si myslím, že to nie je spôsob, akým by mal uvažovať politik. A Myslím, že e, pomerne veľká skupina tých, ktorí e, na výbore pre rybolov hlasovalo za, e, vyvoláva obavy. Sedem ľudí si myslí, že to je úplne v poriadku, že takúto krajinu ovláda takýto režim, takáto vojenská chunta. A existuje momentálne pomerne široká podpora pre e, stiahnutie tejto zmluvy. Ja si myslím, že je to veľmi pozitívny e, úkaz. A podľa e, mňa je možné si myslieť, že rybolov nebude ovplyvnený tým, čo sa deje v tejto krajine, v Guineji, ale to nie je pravda. Musíme sa naučiť riešiť situáciu tak, aby to riešenie bolo udržateľné. Čiže áno, je pravda, rybári potrebujú E, živobytia, ale nemožno zamiesť ľudské práva pod koberec. Ďakujem pekne, kolega Haglund. A teraz dostáva slovo náš kolega Romeva Jurúda. Ja e, som sa zúčastnil práve na tomto zasadnutí výboru pre rybolov, kde sa hlasovalo a e, preš- veľmi, veľmi tesne tam prešlo rozhodnutie neobnoviť zmluvu o rybovole, rybolovi s touto krajinou. Práve kvôli tomu, lebo už vtedy sa vedelo o porušovaní všetkých tých práv, o vlastne narušení demokracie a E, takisto o nedostatku jasných informácií o tom, kam sa v tejto krajine pôjde. No a e, toto rozhodnutie e, dúfam dnes schválime, pretože ním vysleme veľmi jasný signál tak európskym inštitúciám, ako aj guinejskej vláde, že nie sme ochotní prispievať peniazmi našich daňových poplatníkov na vládu, ktorá je skorumpovaná a ktorá pácha také veci, ako sme si práve vypočuli. Ja na jednej strane e, by som bol rád, aby toto bolo precedensom, pretože e, sa tým ukáže, že e, ľudské práva sú dôležitejšie než ekonomické záujmy. A Ehm, výbor pre rybolov to urobil a takisto výbor pre zahraničné záležitosti a dúfame, že podporíme všetci spoločne toto rozhodnutie a podporíme ho tiež, pretože je to v prospech e, občanov a domnievam sa, že článok 10 by v tomto uznesení jednoznačne mal zostať. Ďakujem pekne, vážený kolega Romela Irueda. No a ako posledný za politické skupiny nasleduje kolega Poreba co 157... Vážený pán predsedajúci, e, dámy a páni, minimálne 157 ľudí prišlo o život a viac ako 1200 ľudí bolo zranených počas tejto demonstrácie, ktorá začala mierumilovne e, na štadióne. E, išlo o najväčší masaker v histórii Guinei Eh, od roku 1958. V decembri minulého roku, keď Kamara sa chopil moci, eh, prislúbil, že túto moc odovzdá v demokratických voľbách, ale tento svoj slub nikdy nedodržal. A dnes ešte stále vládnu eh, jeho prívrženci z vojenskej chunty a neustále porušujú ľudské základné práva. Zabíjajú, znásilňujú a iným spôsobom poškodzujú občanov. Takže my ako Európska únia musíme musíme e, sa postaviť na stranu týchto občanov, e, ochrániť ich. A hoci Guinea má veľký ekonomický význam a potenciál, e, nie je možné sa zaoberať len ekonomicky, ekonomickými otázkami, pokiaľ tam bude táto vojenská chunta, ktorá môže túto krajinu doviesť k, k vojne a destabilizácii celého regiónu. No a teraz dostáva slovo kolegyňa Delvo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. 150 mŕtvych, sexuálne násilie a mm, hrozné činy e, na civilnom obyvateľstve e, sa stali pri mierovej demonstrácii. E, vojenská chunta zakročila skutočne násilne a keď sme svedkami takýchto barbárstiev, musíme byť neoblovní. Sankcie ako sme ich tu už počuli, potrebujeme proti režimu. To samozrejme nestačí, musíme žiadať, aby sa skutočnosť dostala na svetlo sveta, potrebujeme vyšetrovanie Medzinárodnej komisie, aby nezostali trestné činy nepotrestané. Ja osobne by som bola rada, aby sme využili všetky dostupné prostriedky na to, aby sa sexuálne násilie nepoužívalo ako vojnová zbraň to sa vo vojnových konfliktoch objavuje neustále. Mladé ženy, mladí ľudia sa stávajú obeťami takýchto hrozných činov. My musíme podporovať e, zásady právneho štátu, no, dobré vládnutie, ochranu ľudských práv a ochranu tých najslabších skupín ako e, minimálnu požiadavku akékoľvek medzinárodnej spolupráce. Ďakujem pekne, kolegyňa Delvu. A teraz kolega Desir, nech sa páči. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, priatelia. V septembri občania Gineji mierumilovne demonstrovali za e, rešpektovanie slobodných volieb a e, stali sa obeťami najsilnejšieho násilia zo strany režimu, ktorý je absolútne nelegitímny a nemá žiadnu úctu. Ženy sú znásilňované, e, útočí sa na novinároch. Európska únia musí spojiť svoje síly s ECOWASom, s Africkou úniou, s OSN, aby sme odsudili toto násilie a stali bok po boku ginejských občanov. Je to krajina, ktorá má veľké prírodné bohatstva, ale raz opäť raz sa, stalo, sa stala obeťou skorumpovanej vlády, ktorá chce využívať toto bohatstvo len pre konkrétnu skupinu obyvateľstva. Takže dúfam, že Európske inštitúcie, Európsky parlament sa tvrdo postavia proti tomu. Nemôžeme na jednej strane postaviť hospodárske záujmy e, na úkor e, v podstate krajín, kde sa pácha násilie. A pritom hovoríme o krajine, ktoré podpísali kotonský dohovor musíme jednoducho stať a bojovať za demokraciu a stať po boku občanov Gvinej. Ďakujem kolega Desir. Teraz sa dostávame k spontánnej časti našej rozpravy. Ako prvý dostáva slovo eh, kolega Kasulidis. Much, have... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Požiadal som o slovo len preto, aby som sa vyjadril, respektíve chcel niečo navrhnúť v súvislosti s pozastavením existujúceho protokolu rybolové medzi EÚ a Gvineou. Preto to, že je tu brutálny režim, ktorý neváha a jednoducho zmarí životy 157 občanov, pácha ďalšie rôzne násilnosti. A nemôže byť postihnutý len takou malou sankciou, neprimeranou sankciou, majúc na pamäti, že oni majú aj právne povinnosti voči obyvateľom na, v tejto krajine, ktorí sú rybármi, ktorí nemajú nič spoločné s týmto brutálnym režimom a preto EPP váha pri ako ďalej naložiť s týmto návrhom. Ďakujem pekne. Ako ďalší nasleduje kolega Teno. Vážený pán predseda, príbeh Guinea konakry je ako z knižky z Afriky. Diktatorský panovník, vojenský režim, nahradený ďalším vojenským režimom a preto väčšina obyvateľov žije v úplnej chudobe. Obrovské prírodné zdroje by mohli spraviť z Guinea jednu z najbohatších afrických krajín a napriek to tomu je tu v podstate svetový konflikt a chudoba nielen Guinea, ale všade inde dochádza k vyprelievaniu za posledných 20 rokov. V minulosti som vyzývala Európsku komisiu, aby spravila vytvorila akýsi Kimberley proces, aby riešila iné otázky ako len ťažbu diamantov, aby sme nepodporovali občianske vojny takých diktátorov ako e, kapitán Kamara. A je, tu sú tu dohody medzi Gvinea a čínskymi spoločnosťami. Dúfam, že e, rada vyjadrí voči čínskej vláde naše očakávania v tom smysle, že sa nebudú v Gvineji podrývať občianské práva. E, navrhujem, aby, čo sa týka dohody o rybolove, keď túto pozastavíme, tá vlastne postihne len obyvateľstvo a nie vojenskú chuntu. Ďakujem, drahý kolega Tenok. A teraz dostane slovo kolegyňa Hautala. Ähm, Pán predseda, V podstate každý doteraz ďakoval komisii za rozhodnutie ohľadom dohody o rybolove e, v súvislosti s porušovaním ľudských práv. Ja by som teraz sa chcela opýtať pána komisára, či má v úmysle systematicky prevziať, alebo teda skontrolovať aj ostatné situácie, tak aby sme naozaj dôsledne riešili takéto situácie, keď kým dojde aj inde na svete. Vielen Dank. Než ďakujem pekne. A teraz dostane slovo kolegyňa Korhola. Kiitos arvoisa puhemies. Äskettäin eräs Suom... Ďakujem pekne, pán predseda. môj volič, fínsky volič sa ma pýtal, ako by som definovala ľudské práva. Ja som povedala, nepotrebujem definovať ľudské práva, nie, to nie je užitočné, aby som si to ja zadefinovala. Uh, pretože tá definícia by bola veľmi úzko poňatá, ak by som to definovala sama. V podstate tieto definície už existujú. Uh, a národy ich chcú rešpektovať a sú, závislé, sú záväzné pre medzinárodné spoločenstvo. Gvinea podpísala dohodu z Kotonu, podľa ktorej musí okrem iného aj rešpektovať ľudské práva. A to je naše východisko. Jednoducho musíme žiadať, keď budeme mať iné dohody na základe Kotonu, musíme žiadať, aby boli rešpektované ľudské práva. Musíme teraz veľmi rýchlo reagovať a prípadne aj nanútiť určité sankcie v Gine má množstvo prírodných surovín a pritom je to jedna z najkorumpovanejších vlád. A je len polutovania hodné, že čínske firmy, ktoré investujú do Gvineji, nepožadujú žiadne záväzné opatrenia ohľadom ochrany ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Rozpráva je tým ukončená a hlasovanie sa uskutoční po ukončení všetkých rozpráv. No a samozrejme teraz dostáva ešte slovo pán komisár nakoniec. Domnule președinte, domnilor și domnilor. Vážený pán predsedajúci, e, pani poslankyne, páni poslanci, komisia e, odsúdila e, veľmi pevne, rozhodne a rýchlo Est-ce que je peux continuer ou non Vážený pán komisár, vážený kolega, prihlasili ste sa s nejakou faktickou poznámkou? Aha. No, Nein. E. Je mi veľmi ľúto, drahý kolega, mám, predpokladali sme dve minúty, dal som slovo štyrom kolegom, dvom z EPP, takže teraz dostáva slovo komisár Orbán. Komisia ferm. Takže ešte raz komisia veľmi rýchlo a rozhodne odsúdila masakre a prípady porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo 28. septembra tohto roku e, a zároveň kroky, e, ku ktorým došlo následne. E, komisia sa zúčastnila na medzinárodnej skupine pre Guineu a 12. októbra e, sme sa zúčastnili aj na zasadnutí, kde sa rokovalo o opatreniach na to, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu ľudských práv. Takže e, v prvom rade z hľadiska humanitárneho je potrebné, aby osoby, ktoré boli zatknuté bez zatýkača, bez dôvodu, boli hneď e, prepustené ďalej. Mŕtve tela osôb, ktoré zahynuli, by mali byť vrátené rodinám a takisto mm, obete násilia, teda zranení a znásilnené ženy by mali eh, dostať okamžitú zdravotnú starostlivosť. My máme eh, však momentálne eh, obavy, pretože žiadna z, tých, žiadna z týchto opatrení, na ktorých sme sa dohodli, sa neplní. Komisia kvituje aktivitu generálneho, generálneho tajomníka OSN, ktorý sa rozhodol rozbehnúť medzinárodné vyšetrovanie vo veci masakru z 28. septembra a e, vyhlásilo, že je potrebné, aby sa zodpovední dostali pred Medzinárodný súd a aby e, si nemysleli, že porušovania ľudských práv v Guine prejde bez, aké, bez akéhokoľvek trestu. Boli už vykonané predbežné kroky, bol alarmovaný Medzinárodný trestný tribunál, takže e, je tu určité svetielko na konci tunela. E, komisia je tiež odhodlaná e, analyzovať možnosť finančnej podpory pre medzinárodnú pozorovateľskú misiu, teda pozorovateľskú a ochrannú misiu, takým spôsobom, aby členovia tejto komisie a svetkovia v prípadnom, eh, prípadnom procese boli chránení, aby nemohlo dochádzať k ich ovplyvňovaniu a zastrašovaniu a aby bola zabezpečená eh, bezpečnosť eh, v tomto procese a v tom vyšetrovaní. No a ďalej sa zvažuje zavedenie úplného embarga na zbrane a komisia je, tak, je taktiež odhodlaná zvažovať možnosť podpory reforiem v oblasti bezpečnosti v tejto oblasti. Teda, ak je možné reformovať vládu v tejto krajine, tak, aby e, sa v krajine znova nastolila stabilita, tak takáto možnosť sa určite tiež bude skúmať. No a ďalej by som chcel povedať, že opatrenia, ktoré e, v zmysle článku 96 zmluvy z Kotonu e, sa snažíme uplatniť. Tieto opatrenia už boli uplatnené, a to 27. júla tohto roku tieto opatrenia jednoducho už e, majú byť v platnosti. A chcel by som tiež objasniť, že z dôvodu konzistentnosti a e, možnosti získania väčšieho vplyvu na rozhodovanie e, vojenskej chunty komisár pre záležitosti námornej politiky pán Bork už oznámil, že má úmysel stiahnuť návrh návrh eh, participácie Guinei na zmluve pre rybolov, teda zmluva, ktorá mala byť uzavretá s Guineou, podľa neho by sa nemala uzatvárať. V tejto chvíli eh, v tejto chvíli sa teda nebudú eh, prebiehať žiadne platby, ktoré zodpovedajú tomuto protokolu, teda v rámci protokolu žiadne platby do Guinei nepôjdu. V druhých prípadoch, aspoň takto som bol informovaný, Ďalej komisia podniká opatrenia e, v každom z prípadov, ktoré boli zistené a snažíme sa na ne patrične reagovať. Ďakujem pekne. E, hlasovanie bude e, nasledovať po ukončení všetkých rozpráv. Teraz nasleduje návrh, nasledujú návrhy uznesení o Iráne a za autorov dostáva ako prvá slovo kolegyňa Gomez